Dear colleagues, I would like to... Kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som našu dnešnú povednú schôdzu zahájil. Konkrétne tým, že uvítam jeho excelenciu Ibrahima Al-Jafariho, ministra zahraničných vecí Iraku. Je tu v sprievode je v sprievode e, ďalších zástupcov irackej vlády a hlavne budeme dnes hovoriť e, o Daeši, organizácii Islamský štát a boji proti nej. Iste viete, že už niekoľko dní prebieha významná vojenská operácia, ktorá je zameraná na oslobodenie Mosulu spod nadvlády tejto organizácie. Je to teda vojenská operácia, naozaj veľmi komplikovaná, chvíľu iste potrvá a pevne veríme, že humanitárne náklady tejto operácie, samozrejme, že sa im nevyhneme, ale že budú nejakým spôsobom kontrolované a v čo najvyššej možnej miere aj znížené. Irácká armáda, národná policia sa zúčastňujú tejto operácie. A je dôležité, aby sme sa ponaučili z takýchto situácií v minulosti a aby sme naozaj boli pripravení na humanitárne dopady takéto naozaj um, významnej, výraznej vojenskej operácie. Takže, pán minister, dám slovo vám, aby ste odprezentovali úvod, úvodné vystúpenie a potom kolegovia budú mať priestor pýtať sa. Nech sa páči. Yes. السلام عليكم ورحمة الله جميعا Dobrý deň, želám všetkým. Ďakujem, že ste prišli na dnešné stretnutie. Ja som tu v Európskom parlamente eh, v Dome národov. A aj v tomto dome, v tejto inštitúcii je možné si vypočuť hlas ľudu a takýmto spôsobom aj zasielame naše posolstva ľudu. Naše parlamenty sú tribúnami, ktoré nám umožňujú vypočuť si hlasy národov a parlamenty zase kontrolujú a, a orientujú prácu vlád na základe záujmov národov. Parlament je vyjadrením vôle našich, vôle našich národov a neexistuje rozdiel medzi národmi. Rozdiely medzi politickými stranami E, národy sú vždy e, si blízky napriek tomu, že môžu byť mať rozdielnú vieru či národnosť. Som tu preto, aby, som, e, aby ste si mohli vypočuť hlas irockého ľudu a som tu medzi vami v tomto Európskom dome. Tento dom národov nevznikol zo dňa na deň. Je to inštitúcia, alebo Európska únia vznikla po desaťročiach krvavých udalostí vojen európske hlavné mesta zažili krvavé obdobia vojen počas dlhého obdobia v poslednom dobe. V poslednej dobe bola druhá svetová vojna a zrejme z toho sa vyvodili dôsledky a priniesli uh, tento, toto rozhodnutie už dlho sa zjavujú občas sily, aby e, prebrali alebo vplyvnili vôľu ľudí a Daesh e, je nový e, vo svojej forme, ale v tom, ako pôsobí, nie je ničím nové. Je to fenomén, ktorý sa v histórii viackrát zjavoval pod rôznymi menami a v rôznych formách je to istý druh vôle, ktorý útočí na človeka, či už je to dieťa, žena alebo e, starší človek. Je to sila, ktorá odpovedá krvou a preto odpoveď na tento fenomén musí byť celosvetová, globálna. Nemyslíte si, že Daesh e, vznikol len a je len nepriateľom Iraku. Je to nepriateľ e, ľudstva, je to rovnako váš ako aj náš nepriateľ. Je to výzva tak pre vás, ako aj pre nás. A Daesh e, sa snaží pôsobiť a konať vo vašich hlavných mestách, rovnako ako v našich. Snaží sa zavraždiť e, vaše deti, rovnako ako naše snaží sa ohroziť ich česť, rovnako ako česť našich žien. Snaží sa zautočiť na deti všade vo svete. A vojnou, ktorou vedieme proti Daešu, sa snažíme ochraňovať ľudskú dôstojnosť. To je jediná legitímna skutočná vojna pre ľudskú dôstojnosť. Iné vojny nemajú takéto odôvodnenie. Normálne ide o vojny z ekonomických či geografických dôvodov, ale vojna proti terorizmu je tá vojna, je to vojna proti tomu, ktorý sa snaží zavrazdiť ľudskú dôstojnosť. Hovoríme o Mosule, to je druhé najväčšie mesto v Iraku. Ale nehovoríme len o tomto, o, v prípade tejto vojenskej operácie hovoríme o celom teréne, teritoriu, kde sa, um, mm, kde sa rozvíjajú tieto sily zla. Hovoríme o krajine, ktorej civilizácia pochádza alebo má uh, uh, stovky tisícov rokov, keď hovoríme o Basre, Alaue a tak ďalej. To všetko boli počiatky ľudskej civilizácie a Daesh sa snaží atakovať túto starú civilizáciu. Sily zla, ktoré prichádzajú takmer z celého sveta, sa e, stretli v Mosule. Je tam viacej ako 100 národností, e, ktoré sú zastúpené v tomto regióne. Sú Američania, Austrálčania, Kanadiania, Európania, ale aj štátni príslušníci arabských krajín. A nebuďte prekvapení, teroristický tlak či napätie nie je typické či charakteristické pre náš región, ale toto hnutie pochádza, prichádza z celého sveta. Sú tam zastúpení štátni preslušníci aj demokratických krajín, hoci nezastupujú tieto demokratické hodnoty. Vaše krajiny hodnotíme na základe vašich veľmi ctených a chválihodných stanovísk a ideí vašich parlamentov a NGOčiek, ktoré podporili Irak proti Daešu. Dnešná súčasná vojna či bitka sa netýka len Mosulu alebo irackej vlády. Je to ľudská a humanitná, humanitárna vojna. Vojna proti Daešu je globalizovanou celosvetovou vojnou par excellence. Je to vojna, e, ktorá prinútila, aby svet zareagoval. Začala 11. septembra 2001 v New Yorku, potom prešla cez Madrid, cez Európu až na Blízky východ a teraz sa táto vojna rozširuje v Syrii aj v Iraku. Je to možno najväčšia vojna, možno najväčšia vojna, ktorú ľudstvo e, zažilo. E, boli vojny, ktoré, boli, e, ktoré dlho trvali a ktoré postihovali veľké územie, ale nejakým spôsobom nepostihovali deti, nesnažili sa najprv znásilňovať ženy a potom ich um, alebo tak, ako sa stalo um, v tomto prípade. Je to to pre nás svetá vojna, je to vojna pre ľudskú dôstojnosť. My obhajujeme nielen Irak, ale my obhajujeme všetko, každú ľudskú bytosť všade vo svete. Je to svetá vojna proti tým, ktorí pošpiňujú spoločnosti. Je to vojna, ktorá bude pravdepodobne dlhá, pretože je to vojna síl dobra, civilizácie a hodnot proti silám zla. a so všetkou tou agresivitou, ktorú so sebou tieto e, sily zla prinášajú. Samozrejme, bude to veľmi pravdepodobne nákladná vojna a Iračania zatiaľ e, nesú najväčšiu záťaž, prelialo sa veľa krvi, e, rovnako to stalo aj veľa e, nákladov. Ako viete, Irak je bohatá krajina, má veľké prírodné bohatstva, máme ropu, je to krajina Eufratu a Tigrisu, e, je to krajina poľnohospodárstva, cestovného ruchu, máme množstvo nerastných látok, ale zažívame skutočne výnimočnú situáciu ceny ropy šli dole. A náklady na e, zbrojenia na vojnu priniesli e, vážny e, deficit v štátnom rozpočte a využívam túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým vládám, ktoré Iraku pomohli a poskytli svoju pomoc. Nikdy by sa eh, Iraku nepodarilo eh, v tejto ťažkej situácii fungovať tak, ako funguje teraz. Tak, ako povedal môj priateľ, v celom svete sú veľmi podobné okolnosti, aj v minulosti také boli, ale musíme sa z tohto aj z týchto skúseností poučiť všetci spolu musíme sa postaviť Daešu, ak sa nám to spolu nepodarí, tak Daeš potom bude po celom svete odpovedať. Daeš bojuje proti všetkým krajinám sveta, proti všetkým hlavným mestám, proti deťom a ženám, proti nášmu dedičstvu. My sa musíme rozhodne postaviť, aby sme sa aby sme čelili e, tejto výzve e, ľudskosti a ľudstva. Eh, keď hovoríme o Mosule, je to mesto na severe krajiny, druhé najväčšie mesto po Bagdade. A ja osobne som tam vyštudoval eh, na eh, fakulte medicíny v univerzite v Mosule a poznám veľmi dobre obyvateľov tohto mesta. Študoval som na univerzite v Mosule, ale zároveň som aj bol súčasťou mosulskej spoločnosti, poznám ju veľmi dobre. Toto mesto je známe jednak svojim univer- univerzitným mestom, e, e, fakultou medicíny a najznámejší, e, najslavnejší lekári pochádzajú z Mosulu. Toto mesto je tiež známe ako významné ekonomické centrum. A toto mesto bolo jednoducho obsadené teroristami podporou niektorých krajín. Ale odpor obyvateľov mesta a tento odpor spôsobil masové masové popravy obyvateľov. Aj napriek týmto popravám eh, Mosul reagoval, ale je, eh, prišiel, nastal čas, aby Mosul skutočne mohol znovu ožiť, aby mohol potvrdiť svoju irackú ľudskosť. E, obyvatelia Mosulu e, vyznávajú viaceré vyznania. Mm, je to obyvateľstvo, kde žije spolu viacero národností. A my sme pripravili plány na znovu dobitie mesta a tiež plány na to, aby sme dopravili pomoc e, do mesta, rovnako ako e, zabezpečiť e, cesty pre utečencov, rovnako ako zdravotnícke služby. Toto sme všetko pripravili. A to v spolupráci s viacerými spojencami, predovšetkým s Európanmi, s Austráliou, rovnako nám pomohli aj USA. Využil by som túto príležitosť, aby som poďakoval všetkým priateľom a povedať, že keď zvíťazíme, bude to víťazstvo nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem za túto príležitosť. My ďakujeme vám za toto spustenie diskusie. Chcem vám oznámiť, že o slovo požiadalo 6 kolegov, pardon, 7, 8 už. 8 kolegov požiadalo o slovo. Máme pol hodinu vrátanie otázok aj odpovedí. Čiže poprosím vás, aby ste držali dvoch minút na vystúpenie, aby jeho excelencia mohla na vaše otázky aj odpovedať. A začnem tým, že dám slovo pánovi Adaktusonovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám, Vaša excelencia, minister zahraničných vecí, to, že ste prišli do Európskeho parlamentu v týchto zložitých časoch, zložitých pre vašu krajinu. Tento parlament začiatkom februára tohto roka prijal uznesenie na tému situácie v Iraku v súvislosti s menšinami. Toto uznesenie iniciovala skupina EPP, čo je najväčšia politická skupina v EPP a ja ju tu aj zastupujem. A v tomto uznesení sme e, hovorili o porušovaní práv týchto menšinových skupín, vrátane genocídy zo strany islamského štátu. Teda tieto zločiny sme charakterizovali ako genocídu páchanú islamským štátom. To sú teda menšiny, to pôvodné obyvateľstvo. Ako to bude s nimi vyzerať po oslobodení Mosulu? Moja konkrétna otázka znie, čo je potrebné urobiť preto, aby kresťania, eh, síričania, iračania, kalianci, ale aj jezidi, turkmeni a tak ďalej, aby všetci sa mohli vrátiť do oblastí, z ktorých boli vyhnaní, odkiaľ e, pochádzajú Níňa, Výsina, Talafan. Toto je podľa mňa otázka kľúčová. A ja si uvedomujem tie výzvy a tie problémy, ktoré tu sú, ale zaujímalo by ma, aký máte na to názor vy. teda situácia po oslobodení Mosulu, ako to bude vyzerať. Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. Pán Kan na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Vaša excelencia, dovolte mi, aby som vám povedal salam alaikum a hlavne salam. Dobrý deň, vitajte. Dovolte mi, aby som vám poblahoželal k vašej včerajšej úspešnej schôdzke Rady pre spoluprácu EU-Irak a ja dúfam, že to, čo sa teraz deje v Mosule, ten boj proti Daesh, že to dopadne úspešne a to veľmi rýchlo. Ja mám otázku týkajúcu sa humanitárnej strany, strany dopadu, stránky dopadu e, tohto, tohto útoku a aké to by mať e, dopady z hľadiska utečencov, čiže aké kroky sa už prijali v tejto súvislosti. EÚ sa zaviazala dať 95 miliónov eur na pomoc v tejto oblasti. To sa naozaj veľmi teším. A moja otázka na vás, ako zabezpečuje to, aby sa tie peniaze dostali k tým, pre ktorých sú určení, určené? A ešte ďalšia vec, kolega to načrtol, otázka tých menšín. Celý ten scenár teda Daesh, e, ako postupuje, čo sa udialo v tých začiatkoch v Mosule a tiež e, tie sektárske nálady, a tie vzťahy medzi rôznymi komunitami. A čiže aké kroky sa prijali, tak aby sme sa do tohto kruhu nedostali znova. Aby všetky tie komunity, či už menšinové, väčšinové, mali pocit, že sú legitimnou súčasťou Iraku. A ďalšia vec, aby som to uzavrel, Erbil. Ja viem, aká je tam situácia. Viem, ako sa kurdská vláda tam snaží, pokiaľ ide utečencov. No a tu sa stretávame s jednou otázkou a to e, nejaké nezhody medzi centrálnou vládou a pokiaľ ide o finančné otázky. Takže e, zlepšila sa situácia? Ďakujem. Teraz pán Kozon na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Nebudem mať potrebovať toľko času. Mám tri otázky. Zopakujem niektoré otázky kolegov so súčasnou situáciou a rozložením síl v Mosule. Ak by sa zabranili chyby sektárskej vlády z roku 2011 a 2012, a aké sú ciele leteckej kampane. Nemáme veľa informácií na rozdiel od Alepa a potom neviem, či je tam prítomná nejaká španielská firma. Koalícia majú, je informácia, že by došlo k úniku e, istých síl do e, susednej krajiny. Ja, danke, Pani Lohbiller. Áno, ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po nemecky. Ďakujem pekne, pán minister, že ste sem k nám dnes prišli na diskusiu s nami. Ďakujem za vaše úvodné vyjadrenia. Ja mám dve otázky. Prvá otázka sa týka e, toho, ako sa bojuje a ako sa teda pristupuje k oslobodeniu Mosulu po oslobodení Faluji v septembri, teda oslobodenie Faluji od Daesh. Tam došlo naozaj k závažným porušeniam ľudských práv, masové popravy, skupinové popravy a tak ďalej. A iracká vláda avizovala, že to prešetrí a že tomu zabráni do budúcna. No a teraz počas príprav na oslobodenie Mosulu vaša vláda povedala, že sa naozaj postará o to, aby určité šítské milície, aby sa nemohli tohto procesu zúčastniť. Teraz som sa z agentúry Reuters dozvedela, že Popular Mobilization Force, táto šítská milícia, že povedala, že bojuje bok po boku s irackou armádou, hlavne pokiaľ ide o údolie Afa, západne od Mosulu. Takže nie sú to len bojovníci Daesh, e, ktorí tam utrpia, ale je to mnoho civilistov. Čiže ako vy, e, ako vy sa staviate k e, tejto informácii o tejto milícii? Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Kastaldo, nech sa páči. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda, ďakujem. Jeho excelencii, salam aleikum, ďakujem, že ste tu dnes medzi nami a tešíme sa pokrok ku pe- e, pečmergov v teréne. Pokiaľ ide o vzťahy s Tureckom, nedávno došlo k veľkému napätiu medzi irockou a tureckou vládou. Hovorilo sa o eventuálnom zásahu tureckých jednotiek v Mosule Je to druhé najväčšie iracké mesto a je tam silná turecká menšina, ktorá je blízka pozíciám tureckej vlády. Bola tam aj milícia Allah Ahshabi, kde sa uvažovalo, alebo kde hovorili o externých eh, jednotkách a regionálna kurdská vláda eh, ako keby tiež chcela zasiahnuť a chcela by pôsobiť eh, na území vzhľadom na silné vyhlásenia a nevhodné podľa mňa Erdogana proti predsedovi vlády vašej krajiny. Čo si myslíte o tureckom stanovisku alebo čo si myslíte, či dojde k dohode s regionálnymi kurdskými orgánmi a aké vzťahy sú vzhľadom na situáciu v Mosule a eventuálne oslobnenia. Druhá otázka, aká je situácia v Sýrii, kde sú iracké milície, Araká, Tezbolách a mnohé ďalšie, ktoré prispievajú k transformácii konfliktu. E, stáva sa čím ďalej tým otvorenejší konflikt Stredného východu. A otázka je, ako vy vidíte tento e, pre vašu vládu, aké sú perspektívy v Syrii? Pán Borgecio, ďakujem pánovi ministrovi, že ste tu medzi nami a nadvezujem na predrečníka v otázke Turecka. Erdogan vyhlásil, že Turecko a USA diskutujú o hypotéze vojenskej spoločnej operácie v Sýrii a či tieto informácie či správy sú správne. Je podložená ďalšia správa, ktorá je vážna vzhľadom na nebezpečie pre civilné obyvateľstvo, že ISIS Daesh by mohli využívať v tejto fáze aj chemické zbranie e, rôznych chemických látok, chlóru a tak ďalej. E, a aké je pôsobenie asi viac ako 2,5 tisíca zahraničných bojovníkov, Hovorí sa, že sa tajne rokovalo o tom, že by títo mohli slobodne opustiť teritorium, ale dobre, kam by išli a Al-Baghdadi po tom, čo unikol, je ešte stále v Mosule, alebo už bol, uh, už je v bezpečí v Syrii a ďalšie veci. Je pravdou, že e, sú e, výzvy k tomu, aby došlo k ľudovému povstaniu alebo revolte. A záverom, ako hodnotíte rizika talianského kontingentu, ktorý je v Mosule? Je jasné, že nevýdaný, aj keď nepravdepodobný atak, eh, mm, ktorý sa očakáva, môže to byť propaganda ISISu, ale ISIS je schopný prísť takýmto atakom. Pán Epity Bejus, eh, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Eh, vítame vás, pán minister. Mám tri otázky. Poprvé, iracká vláda dala ozbrojeným zložkám pokyny, aby chránil, chránili civilné obyvateľstvo. A ja chcem vedieť teraz, naozaj má civilné obyvateľstvo možnosti úniku, cesty úniku, alebo budú používaní ako živý štít. A ďalšia otázka. Popular Organization Forces Al-Had al-Sadat um, Chcem sa spýtať, či iracká vláda niečo plánuje, aby tieto zložky mm, nezačali byť násilné voči sunitom a voči obyvateľstvu. Čo proti tomu chcete e, robiť? A po tretie, ako vnímate zasahovanie Turecka do tejto vojny? Prezident Erdoğan nedávno povedal, že Irák je tureckou pôdou pardon, tureckým dedičstvom. Čo e, vy čakáte od Turecka a ako podľa vás e, bude zasahovať do tejto vojny? Čoho sa obávate? Ďakujem. Pani Katy Piri, nech sa páči. Ďakujem. Pán minister, vítame vás v Európskom parlamente prebieha oslobodenie Mosulu a my želáme veľa šťastia pešmergom aj irackým silám v boji proti ISISu. Jedna otázka, už to vlastne naznačil kolega Kastaldo, chcem sa spýtať na nedávne napätia medzi Bagdádom a Ankarom. Turecké letecké síly sa zúčastnili údajne na útokoch na Mosul. To sú posledné správy. Chcem vedieť od vás, či je to pravda, ako to je. Ďalšia vec, e, dozvedeli sme sa, že v tretí deň tisíce Iračanov utekajú do Sýrie dnes v Syrii e, dorazilo 5000 e, Iračanov do tábora Archo a organizácia Save the Children hovorí o tom, že e, podmienky tam sú jedny z najhorších, aké kedy videli. A ďalšie tisícky ľudí sa dajú do pohybu onedlho. Máte na to nejaké plány? Máte tu nejaké núdzové plánovania um, pre civilov, ktorí utekajú z Mosulu? Ďakujem. Teraz pán Van Balen. Ďakujem, pán predseda. E, je pre nás veľkou cťou, že minister prišiel. Mám nasledovnú otázku. E, Rusi sú zapojení v tomto regióne ako aj Irán, Turecko a USA a iní. A majú jeden cieľ, chcú odstrániť IS a okupáciu IS. Ako vnímate ale spoluprácu a súčinnosť týchto štátov, pretože oni nespolupracujú, ale čiastočne pracujú jeden proti druhému. Takže ako by ste tu dali radu? Pani Gomeš. Vítajte, pán minister. Pred rokom som bola v Nabile a e, dopočula som sa, že pešmergovia sa chystajú na Mosul ale chceli dostať e, podporu sunnických síl, pretože sa chceli e, vyhnúť revanšizmu, odvetám a, a obvineniam z revanšizmu. E, myslíte si, že táto širšia koalícia vydrží a prekoná iracká armáda ehm, toto a a vlastne tie dôvody, pre ktoré uh, iracká vláda nezvládla zaujať, uh, zajať Mosul. No a aká je úloha Turecka Um, je to iba na úrovni uh, zámerov, ale, alebo majú naozaj teritoriálne ambície v Sýrii a v Iraku. Uh, a čo očakávate od EÚ, najmä v oblastiach, kde e, by sa mohli vrátiť e, príslušníci e, menšín Sinja napríklad. Ďakujem, pán Lic. Arno Lic, som členom nemeckých socialistov SAD. Som veľmi rád, že ste prišli dnes do parlamentu. Chcem nadviazať na pani Gomeš ako riešiť to posolstvo toho, čo sa, no, pardon, dedičstvo, to, čo sa o, udialo všetko v tejto krajine, ako um, by mal napredovať proces obnovy a zmierovania. A takisto uh, tá história ISIS, celý ten širší kontext, v ktorom vznikol. Napríklad v Sýrii Máme tú situáciu s tými rôznymi štátmi, ktoré sú tam zapojené. Ako dosiahnuť spravodlivosť na medzinárodnej úrovni? E, stane sa Irak e, súčasťou ICC, Medzinárodného trestného súdu. Je to potrebné a v mnohých regiónoch bude potrebné budovať na tomto. preto ja chcem od vás vedieť, čo si myslíte o členstve Iraku v ICC, ale takisto e, celkovo, ako vyzerá justičná situácia v krajine, v Iraku. Ďakujem a želám veľa úspechov vašej krajine. Vy ste položili viaceré otázky. ktoré sa dotýkajú mnohých aspektov tejto situácie, najmä v okolí Mosulu, ale zároveň niektoré otázky boli podobné, napríklad tie, ktoré sa týkali Turecka, postoja Turecka. Takže, pán minister, vaša excelencia, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem za tieto otázky. Zdá sa mi, že 10 poslancov položili otázky, ktoré pokryli prakticky všetky aspekty tejto situácie. A aby som odpovedal na všetky tieto otázky, potreboval by som veľa času. Dovolte mi, aby som napriek tomu e, bol e, stručný. Bohužiaľ, prosím aj o porozumenie tlmočníkov. Pokiaľ ide o situáciu menšín v Iraku, my ich nazývame menšiny. Um, ale samozrejme akceptujeme um, ten pojem minority, ale e, nejde vyloženie o menšiny, pretože sú to dôležité skupiny pre Irak. Možno, že číselne sú to menšiny, ale uh, Ehm, čo sa týka ich práce, dedičstva, historického dedičstva, kultúrneho dedičstva. E, to nie sú menšiny, naopak, e, napríklad Dašil e, je to ehm, menšina matematicky, ale zohrávala veľmi dôležitú úlohu, na ktorú sme hrdí. Táto skupina je dokonca zastúpená v ozbrojených silách. Máme tam okrem toho aj kresťanov, jezidov v irackej armáde. A máme um, rôzne svetine, E, vybuchol napríklad e, kostol svätého Spasiteľa, ale aj rôzne mešity. Takže to, čo my nazývame menšiny, tieto skupiny sú zastúpené vo vláde, v administratíve, v rôznych inštitúciách. Je to e, celá mozaika Iraku, náboženská, etnická, a táto mozaika je zastúpená vo všetkých inštitúciách. E, tieto menšiny e, prinašajú obrovské obete. Osud jezidov v Sinžáre napríklad, e, znásilňovania, útoky na ženy, na dievčatá, osoby, ktoré boli predané v Sýrii. Takže Irak nerozlišuje medzi menšinami, chcem zdôrazniť, pretože tieto menšiny eh, všetky bojujú za svoj štát a obhajujú svoju krajinu. Nehovoríme tu teda eh, iba o menšinách. Je to určitý kultúrny a civilizačný fenomén Iraku. A Irak takto vyzeral aj v minulosti. Od nepamäti bol takýto. Poznáte Chamurapiho uh, stĺp. A na ňom sa už uh, v období 3000 uh, pred Kristom hovorí o právach človeka, o právach ženy. Vidíte tam naozaj prejavy irackej kultúry, E, kde môžete vidieť e, na tomto stĺpe všetky zložky tej irackej mozaiky a e, vidíte, že tieto zložky spoločnosti vždy spolu nažívali. Iráčania si nikdy nekladli otázku, kto je Sabea, kto je kresťan, kto je jezid. Všetci Iračania teraz sú cieľom útokov, pretože um, Sabea kresťania jezidi sú všetci cieľom útokov um, ISISu. No a Iračania v zásade sú mierumilovní. A toto je skutočná vojna medzi dobrom a zlom, medzi silami dobra a zla, ktoré sa zmocnili zbraní. A platí to aj pre Turkmencov, ktorí sú takisto dôležitou zložkou sociálneho a ekonomického tkaniva Iraku. Aj oni museli priniesť e, obete počas e, minulého režimu Sadama Husajna. Všetky deti Iraku bez ohľadu na vierovýznanie e, prispievajú k budovaniu Iraku zajtrajška. Ďakujem takisto aj za všetky vaše prejavy úcty a dôvery. Ja uznávam, že humanitárne postupy sú veľmi dôležité. My sme sa snažili znížiť počet vysídlených osôb, e, ktorý, ktoré museli opustiť svoje domovy kvôli e, bojom. Nejde iba o to, aby sme oslobodili Mosul. My pri my sme samozrejme sa pripravili na e, túto bitku. Chceme oslobodiť Mosul, ale potom príde tretia fáza. Nám záleží veľmi na tom, aby čo najviac obyvateľov Mosulu ostalo e, vo svojich e, domovoch. Je to veľké mesto s niekoľkými miliónmi a obyvateľov a Tí, ktorí chcú ostať v meste, potrebujú samozrejme školy, nemocnice a služby. Takže e, príprava tá, tohto boja je sprevádzaná zároveň aj plánmi pre tieto osoby, ktoré sa ocitnú a ocitajú už v ťažkej situácii. Takisto sa pokúsime zohľadniť čo najviac eh, humanitárne otázky eh, a humanitárnu ochranu civilistov. A na to sa budeme snažiť eh, fondy finančné, budeme sa snažiť využiť fondy a finančné prostriedky, ktoré na to dostal Irak e, vyše 2 miliard, najmä od e, Spojeného kráľovstva a USA. E, tie nám dali 100 miliónov minulý týždeň. A samozrejme nezabúdame ani na Európsku úniu. To všetko zohľadníme, môžeme darcov ubezpečiť, že my tie peniaze budeme využívať dobre a budeme ich rozdeľovať a plánovať e, podľa želaní darcov samozrejme. Bez ohľadu na vierovýznanie a etnickú príslušnosť budeme sa snažiť pomôcť týmito peniazmi všetkým. Ja si e, spomínam v druhej polovici 60. rokov som bol svetkom toho, ako dobre Mosul fungoval, ako tam dobre spolu nažívali všetky etnika. A potom sa objavil Daesh, ktorý hovorí, že bojuje za sunitov, Avšak e, suniti za to nemôžu, oni sa v tom neocitli zámerne, oni to nežiadali. A to v podstate je len taká zámienka Dajšu. Je to zámienka, že oni bojujú za sunitov a preto sa snažia um, obsadzovať také mesta ako Mosul, ale toto sú klamstvá, ktorým nie je uh, treba veriť. A pokiaľ ide o konflikty medzi centrálnou a provinčnými vládami, sú už minulosťou, je to stará história. V súčasnosti centrálna federálna vláda má veľmi dobré vzťahy s provinciami a ide predovšetkým o ropu a jej prerozdelenie. Tento problém sa vyriešil. A vláda tento konflikt e, vyriešila. Pokiaľ ide o rozdelenie síl alebo rozdelenie irackých síl, ministerstvo obrany mm, má k dispozícii istý počet dobrovoľníkov. Začali sme so zápisom a požiadali sme dobrovoľníkov aj šer asistany, to je veľmi významný náboženský líder, požiadal, aby konflikty boli vylúčené a aby e, teda títo ľudia mohli bojovať za dôstojnosť svojho národa a krajiny. Ústava umožňuje ministrovi e, aj prezidentovi e, udeliť určité právomoci v oblasti ozbrojených jednotiek. Predseda vlády má dvojakú funkciu aby sa zabranilo konfesionalizmu. by sme zabránili zasahovaniu náboženstva do konfliktu. E, nejde o to, e, že by tu išlo o nejakú náboženskú vojnu medzi jednotlivými zložkami e, spoločnosti v Iroku. Iracký národ je mikrokozmus, mikrovesmír viacerých národností, šíti, turkmeni a tak ďalej a tak ďalej. Ale oni nežijú v getách, oni spolu nažívajú vo všetkých provinciách. Neexistuje jedný jediný región v Iraku, kde by neboli zástupcovia všetkých komunít a vierovýznaní. Buďte teda veľmi opatrní a neverte ma s mediám. Iráčania žijú veľmi e, rozumne, spolu nažívajú veľmi rozumne a mierovo, a rešpektujúc iné komunity. Ja som z mesta Karbala. Je to sveté miesto e, šízmu. E, je to šítsky Vatikán. Takže neupadajte do tej pasce propagandy. E, sú šírené isté informácie, ktorým netreba veriť veľmi dlho nám trvalo, kým sme sa pripravili na ofenzívu v Mosule, pretože sme veľa pracovali na tom, aby sme ochránili občianské obyv- e, civilné obyvateľstvo. My nechceme podporovať nejakú svetú vojnu medzi e, šítmi a sunitmi. Suniti aj šíti mierovo spolunažívajú rovnako ako kresťania, sabici a ďalšie vierovýznania. Prvým martýrom e, ľudových mobilizačných jednotiek bol jeden e, sunit. Fond ľudovej mobilizácie prijal všetkých irackých bojovníkov nezávisle od ich národnosti či vierovýznania, aby obhajovali a bojovali za svoju krajinu. Pokiaľ ide o Faludžu, dodal by som ešte nasledovné. V pozadí tejto bitky či vojny e, nie je jednoduché skonštatovať a povedať, deje sa toto či tamto a je nesprávne a nespravodlivé. obmedzovať či odsudzovať určité vierovýznanie len kvôli aktom jedného individua. a jednotlivec sa môže míliť. Ale myšlienky ostávajú rovnako ako spoločnosti. Áno, či e, vláda robila vyšetrovania, áno, neváhali a postihli všetkých, ktorí E, vykonali nejaké zločiny. Pýtali ste sa, či šítske milície sa zúčastnia oslobodenia mosilov. My nemáme takéto jednotky. My máme iracké jednotky, ktoré sú pod velením irackých ozbrojených síl. Takže všetci bojujú za Irak, áno. Pešmergovia, áno, sú v teréne, vždy tam boli. Zúčastňujú sa aj front projektu národnej mobilizácie v spolupráci s ďalšími kmeňmi v Iraku prerozdelili si e, harmo, veľmi harmonicky úlohy. Pokiaľ ide o napätie medzi Tureckom a Irakom, Irak rešpektuje a vždy uh, uh, rešpektoval Turecko. Žiadnym spôsobom nechceme ohrozovať Turecku. A keď e, došlo k prevratu v Turecku, ja som bola, náš predseda vlády bol prvý, ktorý zatelefonoval tureckému prezidentovi a sme potvrdili, že podporujeme demokraciu v Turecku. Ak by sa demokracia alebo režim v Turecku sa chceli zmeniť, alebo ak by došlo k zmene demokratickým spôsobom, my to vždy budeme rešpektovať, ale nebudeme rešpektovať vojenský prevrat a v tomto nikdy nezmeníme postoj. A nedovolíme žiadnej zo susedných krajín mm, aby narušovala zvrchovanosť Iraku, či už je to Irán, Sýria, Turecko a tak ďalej, Jordánsko, všetky susedné krajiny. Máme veľmi dobré vzťahy s týmito krajinami, ale nikdy nebudeme súhlasiť, aby tieto zasahovali alebo nejakým spôsobom porušovali našu zvrchovanosť. Máme konzultantov a poradcov e, z USA, z Európy aj z iných e, susedných krajín, ktorí, sa, ktorí pôsobia ako poradcovia, vstupujú do Iráku a s vízami ministerstva zahraničných vecí a rešpektujú vždy e, dĺžku pobytu, tak ako im bola udelená e, pri, vízovej, pri víze. A žiadnym, žiadnym spôsobom tiež nenarušujú našu zvrchovanosť. Pokiaľ ide o Turkmenov, aj oni sú súčasťou e, sociálnej siete a spoločnosti v Iraku. Zúčastňujú sa tiež nášho boja. padli kritiky na adresu Abadiho z nejakých eh, komunít. My to ľutujeme, ale eh, nemali sme čas na tieto kritiky odpovedať hlavne eh, na adresu kritiky prezidenta Erdogana. A očakávame a dúfame, že s Tureckom budeme mať naďalej veľmi dobré vzťahy a tieto by sme vždy chceli aj naďalej uchovať. Terorizmus ohrozuje všetky naše krajiny. Sú to tie isté sily, ktoré e, konšpirujú proti Sýrii aj proti Iraku. Ak zlyháme v Iraku, tak aj v Sýrii niektorí kladli otázky, či Iračania alebo iné krajiny, ktoré sa zúčastňujú boja, či sme súhlasili byť súčasťou západnej koalície, ale my nechceme v Iraku žiadne vojenské základne. Nechceme také spektrum vojenských základní. Máme veľa priateľských krajín, ale nechceme my vstupovať do nejakého boja osy, či už tá os bude iracká, ruská či iná. A sústreďujeme sa na náš boj aj vojenskými operáciami, leteckými operáciami. Kurdovia sú tiež súčasťou irackých ozbrojených jednotiek – a sú aj súčasťou Fondu národnej mobilizácie a sú aj súčasťou irackej armády. Máme nielen vojenské, ale aj parlamentné, ekonomické a sociálne administratívne plánovanie. Guvernér Mosulu je stále na mieste ako na prostredníctvom provinčnej rady Máme samozrejme problémy na hraniciach s Tureckom aj s Sýriou. Určite dobre viete, že niektoré turecké individuá vstúpili na iracké územie, ale my by sme im chceli povedať, že my to neakceptujeme. Irak nie je slabá krajina, my sme obeťou terorizmu rovnako ako iné krajiny ale vďaka našim hrdinským vojakom, týmto teroristom budeme čeliť a nikdy nebudeme akceptovať zasahovanie iných do vnútorných záležitostí. Pokiaľ ide o dočasnú spravodlivosť, kolega, ktorý položil túto otázku, už odišiel zo sály. treba respektovať túto spravodlivosť. Samozrejme, vývojom okolností sa táto môže zmeniť. Pristupujeme ku všetkým záležitostiam veľmi realisticky a sme za všetky opatrenia v tejto oblasti, rovnako ako e, za opatrenia v humanitárnej oblasti, pokiaľ ide o právny štát. Dúfam, že sa nám ho podarí znovu nastoliť a ja prvý som to povedala aj počas prechodného obdobia v Iraku, spravodlivosť, správny štát a právne inštitúcie na všetkých úrovniach musia fungovať. A my všetci, rovnako ako v Európe, e, nedá sa to robiť zo dňa na deň, ani v Európe to tak nebolo prebehlo to rôznymi etapami. Aj tu musíme dosiahnuť pokrok, ale dúfame, že v Iraku sa nám podarí tento prechod zrealizovať a že bude, dosiahneme najvyššiu možnú sociálnu harmóniu, ekonomický pokrok. Ospravedlňujem sa, že rozprávam tak rýchlo a že rýchlo odpovedám na všetky tieto otázky. Ešte Rusko a Irán keďže nám pomohli e, my so západnou koalíciou, konáme a používame ich leteckú podporu, nie sú v teréne pozemné jednotky. E, Pešmergovia Pešmerskí bojovníci sa zúčastňujú boja, sú to Iračania, neprichádzajú z iných krajín. Sú to Iračania a obhajujú svoju krajinu a svoje územie. Ochrana civilného e, bezbraného obyvateľstva, ako je teda chránené. Myslíme na to samozrejme e, a naplánovali sme to. Ospravnem sa, že som tak rýchlo prebehol všetkými tými mnohými otázkami, ktoré boli dosť zložité a nemali sme naozaj veľa času a chcel som aj rešpektovať môj rečnícky čas. Ak budete mať ďalšie otázky, tak som pripravený na ne odpovedať pri inej príležitosti. Uh, thank... Ďakujeme pekne, Vaša excelencia. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí tu zostali. Ďakujem aj tlmočníkom, uh, ktorých pracovný čas sa takto predložil. Áno, naozaj otázok spojených s situáciou je veľa. E, takých, ktoré nás zaujímajú. A teda my sa snažíme získať informácie priamo od zdroja z prvej ruky a to ste nám teraz aj umožnili. Ďakujem pekne. Uh, Kolegyne, kolegovia, my sa opäť stretneme.